say that the votes will take place at 4 o'clock. Good afternoon, everybody. Príjemné popoludnie všetkým, poprosím vás o pozornosť. Najskôr vítajte späť v Bruseli. Tí z vás, ktorí sa vracajú z nejakých horúcich destinácií, tak je to menej príjemné prísť e, sem a zažívať tu chladnejšie počasie. Dúfam, že ste si prázdniny užili, tak ako ja. Ale je čas pustiť sa do práce. Teda budeme pokračovať v našich povinnostiach. E, schválenie návrhu programu schôdze. Žiadne námietky, tým pádom je program schválený v tej podobe. Zápisnica, zápisnice z dvoch schôd z júnovej a z júlovej. Tie ako zvyčajne považujeme za schválené. Iba, že by boli nejaké pripomienky vznesené do konca tejto schôze. Opäť tak, ako je to u nás zvyčajné, ako sme si už zvykli, bude aj táto schôdza prenášaná na webe a tá korešpondencia, ktorá bola doručená v medzičase, tak tá je k dispozícii pre tých, ktorí prejavia záujem o akékoľvek body. Bod 4. Súčasný stav prebiehajúcich trojstranných rokovaní. Naposledy sme hovorili o mimoriadných e, obchodných preferenciách pre Pakistan. 11. júla sme to uzavreli a text bol schválený. Na plenárku sa dostane, teda na jednu z ďalších plenárok sa dostane táto vec. Dúfame, že najbližšia plenárka sa tým bude zaoberať. Omnibus 1 a 2 čakáme na reakciu rady pretože parlament schválil svoje stanovisko už niekoľko mesiacov dozadu. Ak sa nemýlim, tak to bolo v maji možno dokonca v marci. Takže rada príliš zdržiava svoju odozvu. A to sú dôležité veci, dôležitá agenda. Ide o prispôsobenie legislatívneho aký únie na, novú, na nové ustanovenia Lisabonskej zmluvy. A pokiaľ ide o vykonávacie a delegované akty, mali by sme zatlačiť na radu, aby predložila svoje stanoviská, tak aby sme mohli zahájiť rokovania. Nie je dôvod, aby sme pripúšťali ďalšie zdržiavanie. Zahájili sme aj neformálne výmeny názorov s radov, pokiaľ ide o nariadenia, safeguard nariadenia, pokiaľ ide o menované obchodné dohody s krajinami Južnej Ameriky. Ale nakoľko ešte nedošlo k hlasovaniu, tak nie je možné samozrejme začať ani formálne prostranné rokovania. Bod 4 pardon, 5, financovanie obchodu a investovania malých a stredných podnikov EÚ. To je správa vlastnej iniciatívy. Ide o, budeme sa teraz zaoberať návrhom e, správy. Spravodajca je pán Jan Zahradil, ale nie je tu s nami. Ospravedlnil sa a preto poprosím Roberta Stödyho, aby ho nahradil tak, ako to už avizoval spravodajca. Takže poprosím Roberta Stödyho, aby priblížil e, tento návrh správy. Ďakujem, pán e, predseda. Najskôr e, sa pán Zahradil veľmi ospravedlňuje, má nejaké rodinné záležitosti on ma požiadal, aby som predniesol jeho správu, ktorú vypracoval. V prvom rade dovolte mi pripomenúť eh, si dôležitosť malých a stredných podnikov z pohľadu hospodárstva EÚ. 99% všetkých podnikov na úrovni EÚ sú eh, malé a stredné podniky. Eh, na základe odhadov komisie, toto je pomerne prekvapivý fakt, je 23 miliónov podnikov, ktoré poskytujú dve tretiny pracovných príležitostí v súkromnom sektore nie všetky malé stredné podniky chcú preraziť globálne a mali by sme zabezpečiť, aby tie, ktoré chcú rozvíjať svoje obchodné aktivity, mali čo najväčší priestor v rámci eh, nových obchodných politík, v rámci obdobia po Lisabonskej zmluve. Eh, spravodajca sa z týchto dôvodov sú, sústredil na nedostatok informácií, pokiaľ ide o poskytovanie kapitálu, úverov. To sú eh, kľúčové faktory, ktoré stoja v ceste internacionalizácie na to, aby bola táto situácia napravená, spravodajca okrem iného navrhol aj nasledovné kroky. Poprvé, zjednodušiť na národnej a aj na úrovni EÚ podnikateľské prostredie pre malé a stredné podniky v úzkej súčinnosti a konzultácii s, so združeniami obchodnými komorami pre malé a stredné podniky a takisto s predstaviteľmi odvetvia, ako aj s ostatnými relevantnými zainteresovanými stranami v snahe znížiť byrokraciu, ako aj zabezpečiť internacionalizáciu malých a stredných podnikov. Po druhé, e, stanoviť e, jednotný helpdesk pre takéto podniky na úrovni EÚ, tak aby prebiehala spolupráca e, medzi v rámci tohto odvetvia, tak aby vo vlastnom jazyku dokázali získať informácie malé a stredné podniky o možnostiach vývozu a dovozu, o existujúcich prekážkach obchodu, tak z pohľadu cieľ, ako aj z pohľadu e, necelných bariér, akým spôsobom e, sú riešené ustanovenia, ktoré sa týkajú urovnania sporov, ako to vyzerá na trhoch tretich krajín. Po tretie, komisia musí zaangažovať malé a stredné podniky do vypracovania medzinárodných noriem a štandardov ISO nakoľko zmena e, v regulačných režimoch priamo vplýva na ich ziskovosť. Po štvrté, komisia musí plne preskúmať investičné možnosti e, pre e, malé a stredné podniky EÚ, ktoré sa odvíjajú už z už uzavretých investičných a obchodných dohôd, pričom sa bude špeciálne klásť dôraz na krajiny v rámci partnerstva, východného a stredozemného partnerstva Komisia a ESVČ majú nájsť nejaké synergie tak, aby e, ešte raz to e, prečítam. Čiže nájsť nejaké synergie tak, aby došlo k upgradeu potenciálu diplomatického EÚ na globálnom poli. Toľko z mojej strany, pán predseda. E, ďakujem Robert Sturdy za prednesenie správy v mene spravodajcu. Pozerám sa dookola. Tieňovi Áno, EPP, Korela Zavára. Želám príjemné popoludne, vážení kolegovia. Ja by som len chcela povedať, že očakávam, že v nasledujúcich dňoch e, dostaneme snáď aj preloženú verziu tejto správy, ale v tejto e, chvíli, keď máme k dispozícii len anglickú verziu, budeme sa s ňou musieť uspokojiť a radi by sme ju preskúmali podrobnejšie. Každopádne ja mám rovnaký názor ako spravodajca v tom, že je potrebné podporiť naše malé a stredne veľké podniky aj kapitálovo, aj e, inými než finančnými spôsobmi a prostriedkami. A e, domnievam sa, že e, európska podpora pre malé a stredne veľké podniky by mala byť komplementárna k tomu, čo im poskytujú ostatné zdroje Ehm, treba sa snažiť vždy o e, budovanie, o dvíhanie tej pridanej hodnoty a tu je jedno, či tá podpora prichádza z európskej, národnej alebo regionálnej úrovne. E, ja by som chcel povedať, že napríklad k bodu 1, kde sa e, hovorí o analýze prínosov a nákladov, táto kontrola má prebiehať pravidelne a súhlasím, že v rámci Svetovej obchodnej organizácie si malé a stredne veľké podniky Mm, zasluhujú väčšiu pozornosť, ktorú momentálne nemajú. A chcela by som tiež e, zdôrazniť, že e, hoci táto správa sa priamo nezaoberá konkrétne otázkou e, právnej istoty pri zahraničných investíciách našich malých a stredne veľkých firm. Aj toto je vec, na ktorú by sme mali pamätať, pretože neestuje nejaký rámec, ktorý by garantoval nejakú právnu istotu pri ich investíciách a to, pôsobuje, e, to pôsobí trocha demotivačne e, a tým tieto malé a stredne veľké podniky sa možno obávajú vstupu do medzinárodného prostredia. Takže potrebovali by sme e, niečo, nejaký rámec alebo nejaké páky, ktoré by zabezpečili väčšiu právnu a súdnu istotu pri domáhaní sa ich práv. No a ďalej by som chcela poďakovať spravodajcovi za E, za správu. Ďakujem pekne. E, žiadni tieňoví sa neprihlásili. Prejdeme k ďalším e, členom poslancom tohto výboru. A, pardon. Amelia? Nevšimol som si. Ďakujem. Áno, chápem to. Niekedy sa javím ako dosť malá. Každopádne ďakujem za možnosť odprezentovať stanovisko zelených. Zelení vo všeobecnosti sú obozretní, pokiaľ ide o tú myšlienku, aby malé a stredné podniky e, nevyhnutne musia sústrediť sa na internacionalizáciu svojich činností. Internacionalizácia je nákladná, je riziková, ťažko sa zvláda, e, viaže ľudské zdroje, ktoré môžu byť lepšie použité na vypracovanie alebo na riešenie tovarov a služieb, ktoré sú zamerané na lokálnu úroveň, na miestnú úroveň. Avšak e, mohli by sme sa rozhodnúť posilniť aspekt e, nástrojov porušovania e, pravidel férového obchodu tým, že by sme prebrali niektoré návrhy z, toho správy pána Winklera, pokiaľ ide o konkurenceschopnosť malých a stredných podnikov, kde sa hovorí nasledovné. To internationalize is the effective protection of SMEs against unfair trading practices of EU partner states. Um, personally, I... Osobne by som takisto chcela doplniť e, také e, dve obavy, ktoré sa týkajú e, obchodu s inými vyspelými hospodárstvami na, obla- na poli ochrany duševného vlastníctva e, máme ten problém nepredvídateľných e, predbežných opatrení na úrovni colnej správy. E, neviem, aký vplyv to bude mať na malé a stredné podniky, ktoré sa rozhodnú importovať svoje, teda exportovať svoje tovary. Bolo by dobré, keby prebehlo nejaké hodnotenie, ako európske malé a stredné podniky, ktoré sa chcú etablovať na zahraničných trhoch, aký vplyv na nich majú tak kroky z úrovne nepraktizujúcich e, subjektov, ktoré nejakým spôsobom e, si uplatnia predbežné opatrenie na hraniciach. Vieme, že je to pomerne bežné, hlavne pokiaľ ide o informačný a komunikačný sektor. Ako náhle sa snažia etablovať na americkom trhu, snažili sa etablovať na americkom trhu malé a stredné podniky, tak sú exponované e, problémom právnickým, e, ktoré teda, alebo teda ich žalujú firmy, ktoré majú patenty v rôznych oblastiach a nakoľko to právne zastúpanie je veľmi nákladné, tak e, to v podstate negatívne vplýva na tie malé a stredné podniky, ktoré sa tam chcú presadiť. Mali by sme eh, nejakým spôsobom pomôcť malým a stredným podnikom pri takýchto postupoch eh, zo strany ich konkurentov v zahraničí. Eh, ďakujem. Ešte raz sa ospravedlňujem za to, že som vás prehliadol. Teraz prejdeme k ďalším poslancom. Anny Weber za socialistov. <clears throat> Áno, ďakujem. Nadviažím na to, čo tu už odznelo. Ja som veľmi dlho pôsobil vo funkcii podpredsedu delegácie pre Čínu, teda parlamentná únia pre Čínu a bol som v kontakte s obchodným komorou a s priemyslom Európskej únie, ktorý pôsobí v Číne. Stretával som sa zastupcami malých a stredných podnikov. Nede iba o veľké skupiny, ale ide o malé a stredné podniky, ktoré pôsobia v Číne a sú obeťou falšovania výrobkov, ich e, duševné vlastníctvo, priemyselné vlastníctvo je často kopírované a naozaj je veľmi ťažké sa pre nich chrániť. Na úrovni VTO existujú určité postupy, ktoré môžu využiť veľké skupiny, pretože tieto procesy sú veľmi nákladné, naozaj mimoriadne nákladné a veľké skupiny to využiť môžu, pretože oni sú vybavené finančne, majú právne poradenstvo a tak ďalej, ale malé a stredné podniky nemôžu využívať tento arzenál, ktorý poskytuje VTO, pretože je to nad rámec ich prostriedkov. Čiže ja mám pocit, že je potrebné, aby sme sa venovali tomuto aspektu tej otázky. Aby sme sa pozreli na to, ako by sme mohli vytvoriť také postupy, ktoré budú vhodné aj pre malé a stredné podniky, ktoré im umožnia istým spôsobom zakročiť v prípade porušovania. Helmut Scholz, eh, GUE. Ďakujem, Helmut Scholz, GUE. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade e, mi dovolte ospravedlniť nášho tieňového spravodajcu, pretože ešte stále z politických dôvodov je v Írsku a nemôže sa zúčastniť dnešnej schôdze. Bez pochyby je táto iniciatívna správa veľmi dôležitou a naozaj chcem zdôrazniť, že musíme sa ňou veľmi vážne zaoberať, teda jej dielčími aspektami a súhlasím s pripomienkami kolegov, keď hovoríme o tom, že konkurenceschopnosť malých a stredných podnikov na medzinárodných trhoch je jednou z významných víziev, ktoré čeli EÚ. Paul chce len doplniť dva, tri, dve, tri veci, ktoré ešte neboli pokryté tými pripomienkami. Chce uviesť, že malé stredné podniky čelia recesii v rámci súčasnej krízy, e, ktorá nepostihuje len EÚ, ale aj iné časti sveta, svetového, svetových trhov, čiže je to globálna výzva a musíme uvažovať nad tým, ako malé a stredné podniky dokážu si nastaviť vlastné stratégie fungovania a prežitia hospodárskom prostredí a hovoríme o tom, že malé a stredné podniky sú jedným z hlavných motorov hospodárskeho rastu rozvoja, takisto generovania pracovných príležitostí a takisto celkového zdravia európskeho hospodárstva. Preto sa musíme zaoberať otázkou, ako stabilizovať situáciu malých a stredných podnikov eh, v rámci takejto situácie recesie. Takisto si želá tieňový spravodajca zdôrazniť, že nejde len o prístup k úverom, ale že musíme takisto zvažovať to, ako pokles e, na domácich trhoch alebo tá recesia na domácich trhoch by mohla byť alebo ako ten pokles by mohol byť pretavený do nejakého naštartovania hospodárskej aktivity. Čiže nemali sme hovoriť o tom, že by mali kopírovať vlastne správanie veľkých podnikov, tie malé a stredné podniky, pokiaľ ide o ich pôsobenie na medzinárodných trhoch. E, Malé a stredné podniky do veľkej miery závisia od svojho pôsobenia na tých lokálnych trhoch a je tam veľa konkrétnych e, dôvodov, e, teda konkrétnych problémov a prekážok internacionalizácie a nakoľko tá kríza je hospodárskou krízou celosvetového rozmeru, tak by sme podľa názoru tenového spravodajcu mali uvažovať nad tým, ako ináč nastaviť fungovanie svetovej ekonomiky správe sa e, snaží zhovoriť otázkou prístupu k úverom. Samozrejme, ak e, malé a stredné podniky majú zhoršený prístup k úverom, e, tak potom to zhoršuje ich cash flow a to ich vytlača z ich podnikateľského pôsobenia z dôvodu nedostatku prístupu k úverom. Správa podporuje zriadenie nejakého nástroja pre dovoz a vývoz pre malé a stredné podniky a takýmto spôsobom by formou agentúr pre vývoz. E, dokázali by sme teda podporiť malé a stredné podniky, on vraví, že áno, v princípe by to mohlo byť riešenie, ale mali by sme ho rozpracovať. A navrhuje tieňový spravodajca, aby sme na úrovni výboru diskutovali o tom, ako by e, mohli aj banky pomôcť e, pri snahe ozdraviť súvahy a znížiť závislosť na pôžičkách Čiže tie banky by mali fungovať eh, na prospech eh, tých drobných malých ľudí, takisto aj týchto malých podnikov a mali by teda poskytovať bez problémov úvery. Eh, samozrejme, ochotne budeme spolupracovať so spravodajcom a takisto budeme predkladať konkrétne návrhy tak, aby iniciatívna správa naozaj bola zaujímavou správou z vlastnej iniciatívy pre celý parlament. Ďakujem. Thank you. Very valuable contribution. Ďakujem ja vám, to boli skutočne veľmi užitočné príspevky a ja som si istý, že e, správodajcovi pomôžu a že ich zváži. E, no a teraz sa chcem spýtať e, komisie, či má nejaké stanovisko. Pán Limanides. A tam ste. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mm, príslušné odbory komisie vítajú návrh tejto správy. Myslíme si, že prichádza e, v správny čas a rieši skutočne palčivé problémy. My súhlasíme vo všeobecnosti s analýzou, ktorá je prezentovaná v tejto správe, ako aj s prioritami, ktoré autor vyvodzuje z tejto analýzy, pretože je pravda, že internacionalizácia predstavuje pre um, malé a stredne veľké podniky mnoho problémov a prekážok. Jedným asi najväčším problémom je prístup k kapitálu. Ďalším problémom je prístup k relevantným obchodným kontaktom a informáciám o zahraničných trhoch. A proporcionálne sa dá povedať, že je e, získavanie takýchto informácií pre malé podniky o mnoho komplikovanejšie než pre veľké podniky. Zároveň Ehm, rozvoj zahraničnej prítomnosti na trhoch ehm, znamená ehm, ďalší prínos, ktorý sa nabaluje v domácej ekonomika. Preto otázka internacionalizácie malých a stredne veľkých podnikov je jednou z priorít, ako sme už uviedli aj v oznámení Malý podnik, veľký svet, Small Business Big World a takisto máme navrhnuté rôzne programy, ktoré budú zamerané práve na podporu tejto oblasti fungovania malých a stredne veľkých podnikov. Takže e, komisia aj na základe tejto správy bude ďalej pokračovať v snahách týmto smerom, pričom my veľmi radi dôkladne preskúmame odporúčania autora správy a zohľadníme ich pri tvorbe e, politiky, ktorá sa bude zameriavať na MSP, a to konkrétne e, pri realizovaní Ehm, subčasti e, alebo teda podprogramu zameraného na MSP v rámci programu pre konkurencieschopnosť. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem, spravodajca. Máte nejaké záverečné pripomienky? Pán predseda, budem teraz hovoriť trocha voľnejšie. Myslím, že tí kolegovia, ktorí sa vyjadrili, hovorili o skutočne veľmi dôkladne premyslených záležitostiach, pretože skutočne sú problémy, ktorým malé a stredne veľké podniky čelia a jedným z najväčších problémov je práve financovanie. Je to problém pre malé a stredne veľké podniky najmä preto, lebo prístup k financiám je pre malú firmu komplikovanejší než pre veľkú a vo všeobecnosti všetky tieto veci boli spravodajcovi známe. My sa však snažíme prehlbiť povedomie o tom, že malé a stredne veľké podniky sú pre Európu a je budúcnosť veľmi dôležité, pretože bez nich by nebol rast zamestnanosti. Ak v Európe funguje 23 miliónov malých podnikov, tak je to jednoducho masa, s ktorou treba počítať. Takže ďakujem veľmi pekne za príspevky. Predseda pokračuje, vďaka. Mm, uzavrieme túto časť diskusie e, ďalším krokom bude o 6. večer vo štvrtok hlasovanie o tejto správe. A my teraz prejdeme na bod číslo 6, kde budeme rokovať o priebežnej správe v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku postupu schvalovania viacročného finančného rámca na roky 2014 až 2020. Toto je stanovisko pre e, výbor pre rozpočet, ktorý je gestorským výborom a spravodajcom za náš výbor pre toto stanovisko je Said Kanál znova z ECR. Ide o návrh e, stanoviska, ktoré by sa malo nachádzať vo vašich materiáloch. Áno, a tu by som tiež chcel povedať, že pán Kamal nemohol byť prítomný, ospravedlnil sa a bude nahradený tiež pánom Robertom Sturdym, ktorému týmto odovzdávam slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. No, tak toto dopadne, keď ste koordinátorom malej skupiny, no ale aj tak. Said Kamal sa ospravedlnil, znova prečítam jeho poznámky. Nasledujúce schvalovanie viacročného finančného rámca na rok 2014-2020 eh, nadvezuje na eh, júnové predloženie dokumentu Rozpočet pre Európu komisiou v eh, júli, teda ešte pred prázdninami. Pričom 6. júla tohto roku komisia zverejnila aktualizovaný materiál pod týmto názvom. A e, parlament teraz po prvýkrát e, bude v zmysle Lisabonskej zmluvy schvalovať viacročný finančný rámec, pričom e, bol zavedený osobitný postup pre priebežnej správy, v rámci ktorého sa jednotlivé výbory vyjadrujú k viacročnému finančnému rámcu a k návrhu komisie. Um, obsah MFF by preto mal byť uh, cieľom našej analýzy a e, my sa domnievame, že gestorský výbor a jeho spravodajcovia sa určite radi e, oboznámia s názorom e, spoluspravodajcov z ostatných výborov. A preto toto stanovisko, drahý kolega, by, ne, by sa nemalo dotýkať inštitucionálnych záležitostí, ako napríklad úlohy parlamentu pri dosahovaní konsenzu v hlasovaní o na, následovnom viacročnom finančnom rámci a um, mali by sme sa zamerať na rozpočet samotný. My by sme mali signalizovať naše výhrady týkajúce sa napríklad e, úloh, ktoré sú prisudzované e, zahraničnej službe, ale spadajú do oblasti konkurencieschopnosti a to sa teda týka konkrétne gestie nášho výboru a takisto by sme sa mali napríklad venovať rozdeleniu prostriedkov do jednotlivých kapitol a v rámci kapitol um, pre jednotlivé externé aktivity. toto prispieje, alebo toto bude príspevkom k záverečnej správe parlamentu e, o viacročnom finančnom rámci, ktorá bude schválená v oktobri a pôjde následne na hlasovanie rady. No a my sme aktualizovali harmonogram schvalovania tejto priebežnej správy, aby sme tento termín stihli a dúfam, že e, toto pochopíte a budete spolupracovať. V stanovisku hovoríme niekoľko následovných vecí. V prvom rade Viacročný finančný rámec neobsahuje e, ani podkapitolu obchod, ani podkapitolu zahraničné obchodné vzťahy. A my by sme mali zabezpečiť, aby e, nástroje zahraničnej politiky, ktorými sa táto politika šíri, e, navonok zohľadňovali cieľe obchodnej politiky. Takisto by sme mali v rámci partnerstva alebo teda v rámci partnerstiev a ich nástrojov e, zahrnúť aj obchodnú politiku a mali by sme vyjadriť e, napríklad silnú podporu východným partnerom e, juhu stredo, stredomorskej oblasti a Blízkemu východu, najmä nadväznosti na arabskú jar a politické zmeny vo vzťahu k týmto oblastiam. Zároveň, i, zároveň požadujeme určitú mieru flexibility e, v pridelovaných finančných prostriedkoch a berieme na vedomie, že situácia sa zmenila oproti, šiestim, oproti situácii pred šestimi rokmi, kedy sa schváloval predchádzajúci viacročný finančný rámec e, v tom, že teraz máme väčšiu schopnosť aj príležitosť zasahovať proti takým krízam, k akým došlo napríklad nedávno. Kolegovia, ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, pokračuje predseda, nemusíme a zdá zdôrazňovať význam um, význam tohto, tejto témy, teda schvalovania viacročného finančného rámca, nie len o zdroje a, a výdavky, ide o postup schvalovania finančných prostriedkov a mali by sme e, z procedurálneho hľadiska prihľadnúť na to, aby inštitúcie e, vyjadrili svoj názor dostatočne na túto tému, a teda aj naša inštitúcia. Chcem sa spýtať, či niektorí členovia tohto výboru majú nejaké vyjadrenia k tejto správe. Pokiaľ nie, tak by sme si vypočuli znova názor komisie. Pán Poke. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nechcem sa vyjadriť nejak E, osobitne a konkrétne k tomuto stanovisku, s výnimkou toho, že by sme chceli privítať tento návrh spravodajcu. Rád by som však zdôraznil to, že obchod a ciele týkajúce sa obchodu sú zahrnuté do jednotlivých nástrojov, ktoré sú navrhované v rámci e, kapitoly vonkajšie vzťahy, to je kapitola číslo 4. A pokiaľ ide o mieru flexibility, tak je pravdou, že my sme v rámci buď rôznych nástrojov alebo v rámci celkovej architektúry navrhovanej komisiou zohľadnili aj tieto teda obchodné ciele. Robert, máte vy nejaké záverečné pripomienky? Dobre, ak nie, tak by som uzavrel rozpravu k bodu 6 a tu by som chcel povedať, že termín predkladania pozmeňovacích návrhov je pomerne skoro, budúci piatok a to 7. septembra na obed. Nezabudnite na to, prosím. tým sme vyčerpali náš program pred hlasovaním, ale musíme rešpektovať e, termín, ktorý bol vyhradený na hlasovanie. Takže ako obvykle by som teraz mal uh, počkať minimálne 15 minút a potom začneme hlasovať. You are dispensed. Uh... Môžete sa rozptýliť. Small one. Máte krátku prestávku.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 please. Take your seats, please. Prosím, pousadzajte sa. Please uh, conclude your conversations, take your seats, let's resume our... Ešte raz poprosím kolegov, aby sa pousadzali, aby sme mohli pokračovať. Pán Kaspari napríklad. Oh, what happened? What happened? Excellent. So this is voting time. Takže nasleduje hlasovanie. Uh, this file, please keep quiet. We will... Ideme hlasovať o stanovisku kolegu Šťastného Gestovským výborom je výbor pre rozpočet. My sme vypracovali stanovisko a ide o všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013. Ide o budúci rok teda. Budeme hlasovať o dvoch veciach. Začneme hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch k stanovisku o rozpočte a potom budeme hlasovať o rozpočtových pozmeneniach ako takých. Preto máte dva hlasovacie zoznamy, ktoré pripravil spravodajca. Takže začneme stanoviskom. Návrh 1, kto je za? Kto je proti? Prijaté. Návrh 2, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 3, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 4, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Overíme to lebo si nie som istý. Takže otváram hlasovanie, ide o návrh číslo 4. Pána Kaspariho zarátame ako negatívny hlas, keďže nemá hlasovaciu kartu. Končím hlasovanie. Prijaté. Pokračujeme peťkou po častiach. Prvá časť. Kto je za? To proti? Kto sa zdržal? Povedal by som, že to bolo zamietnuté. Teraz druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté? Radšej to overíme. Hlasovanie otvorené. Návrh číslo 5, druhá časť. Konec hlasovania. prijaté. Desať hlasov za, 9 proti. Návrh 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 8, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 9, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 10, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Teraz 12 po častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť, kto je za, kto je proti, Pardon, kto je za? Ešte stále druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To radšej overíme. Návrh 12, druhá časť. Hlasovanie je otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. 13, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overíme 13. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zahlasovalo 17 poslancov. Nikto sa hlasovania nezdržal. Padok kde hlasoval proti, proti jedno, zdržanie hlasovania, takže prijaté. A teraz budeme príjmať samotné pozmeňovacie návrhy k rozpočtovým riadkom. Začneme návrhom 6925, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. 6926, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. 6927, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. 6928, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 6929, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, teraz 30, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 31 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 32, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 33, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté elektronicky záverečné hlasovanie. Čo chcete overiť? Nie, nechcete hovoriť nič, dobré. Mm, Informujú ma, že záverečné hlasovanie nie je potrebné, takže všetky tie návrhy sú prijaté. Týmto končíme hlasovanie a pokračujeme bodom číslo 8. Mimochodom, keď skončíme verejné sadnutie pred plánovaným časom, tak začnú koordinátori skôr, teda okamžite po skončení verejného hlasovania. Nemáte žiadne námietky voči takémuto postupu? Výborne. Takže bod číslo 8. Dohoda medzi EU a USA. Ide o úpravu v zmysle dohody GATT po vstupe Bulharska a Rumúnska do EÚ a teda aj do colnej únie Európskej únie. pretože oni preberajú úľavy platné pre colnú úniu a preto USA musia byť kompenzované. Zrejme viete, už sme prijali takéto dohody s Austráliou, Novým Zélandom, Argentínou, takže toto je kategória dohôd, ktorá nie, nie je nejako spochybňovaná. Je toto jedna z povinností Európskej únie. Podľa pravidel VTO ide o článok 26, odsek 6 dohody GATT. Ja som spravodajcom a je to naozaj bezproblémová otázka. Dali to mne, aby to celé prebehlo rýchlo. Neviem, či niektorý z mi spravodajcov sa chce vyjadriť. Vyzerá to, že nie. Iní poslanci v tomto výbore tiež sa nikto nechce vyjadriť, takže možno komisia. Chce nám komisia niečo povedať? Pán Rickovský, nech sa vám páči. Ďakujem pekne. Ja by som využil pár minút na to, aby som stručne predstavil rokovania podľa článku 24.6 taký všeobecný prehľad o tejto dohode by som vám chcel poskytnúť. Takže pokiaľ ide o ten kontext rokovaní podľa článku 24.6, ide o dohodnutie sa na kompenzatorných opatreniach po zvýšení colných tarív po tom, čo sa rozšírila colná únia. Ide o to, že tieto rokovania sa netýkajú e, nejakých nových e, koncesí, naopak ide o kompenzáciu, ku ktorej e, E, ktorá je teda potrebná vzhľadom na navýšenie e, colných e, sadzieb, vzhľadom na rozšírenie colnej únie. Toto je bežný postup podľa pravidiel GAT. Je to naozaj rutinný postup, ako povedal spravodajca. Nedávno sme uzavreli podobné dohody s inými krajinami. Kuba, Brazília, Argentína, Austrália, Nový Zéland, to sú tie krajiny, No a vzhľadom na rozšírenie EU v roku 2007 ešte zostávajú neuzavreté dve dohody, jedna s Čínou a druhá práve so Spojenými štátmi americkými. Pokiaľ ide o dohodu z USA, text vypracovala strana Európskej únie v decembri, USA na to reagovalo vo februári členské štáty a výbor boli konzultované. Ide o kompenzačný balíček, ktorý bol preskutovaný počas konzultačných eh, expertných stretnutí roku 2010 a pokiaľ ide o ten balík kompenzácií, obsahuje hlavne nasledujúce prvky. Poprvé, eh, zvýšenie TRQ eh, v oblasti hydiny, potom v oblasti bravčového mesa a v oblasti ďalších programovských výrobkov. Ďalej sa v dohode spomínajú ďalšie kategórie, ich zaradenie do existujúcich kvót v rámci VTO. Pokiaľ ide o článok 2, Rumunsko a Bulharsko e, budú e, zahrnuté do TRQ USA v oblasti Syru. Pokiaľ ide o konkrétne texty. Ide o dva návrhy e, rozhodnutia rady. Po prvé o podpise dohody a po druhé o uzavretí dohody. Pokiaľ ide o to podpísanie, ten návrh mala rada e, prijať e, onedlho a parlament teda má súhlasiť uzavretím tejto dohody pred tým podpisom, ktorý by sa mal skúšniť v najbližších dvoch týždňoch. Ďakujem. Yes. Výborne. Veľmi radi prispiejeme z Európsky parlament k rýchlemu uzavretiu tejto otázky. Ide udelovanie súhlasu, čiže Európsky parlament má vyjadriť svoj súhlas k, s uzavretím dohody zo strany rady. Toto bude veľmi jednoduché hlasovanie. Návrh správy potom bude zaslaný na preklad. 24. septembra, to je ten termín. V oktobri je tam zasadnutie a medzi tým by sa mal skošniť podpis dohody zo strany rady. Takže ten kalendár by mohol vyzerať následovne. 24.9. zaslanie na preklad, posúdenie návrhu správy v našom výbore 10. až 11. októbra. Plňovacie návrhy do 15.10. na poludne. 17.10. pozmeňovacie návrhy k prekladom a vo výbore by sa potom hlasovalo podľa podpisu zo strany rady 6. novembra, ak teda to už bude podpísané, no a potom v decembri by to mohlo byť na pláne, takže do konca roka by sme to mohli celé uzavrieť. Teraz bod číslo 9 odporúčania Rade komisii a SVČ v rokovaniach o dohode o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Kazachstanom. Dohoda o posilnení partnerstva a spolupráce s odpovedným za túto správu odpovedným výborom je AFED, teda gestorským, a my sme sa rozhodli prispieť stanoviskom. Našim spravodajcom je Bernd Lange, Situácia si vyžaduje rýchly zásah, rýchlu odozvu z našej strany, ak chceme do toho vstúpiť, pretože a FED e, to všetko na veľmi natesno napasoval a zamietli takisto náš návrh, že by mohli ten časový harmonogram troška zvolniť. Takže nie je možné, aby písomné stanovisko prešlo tým bežným postupom a síce prekladom do iných jazykov okrem angličtiny. Koordinátori sa preto rozhodli, že to posunú dopredu aj napriek tým existujúcim obmedzeniam. Takže návrh stanoviska bude k dispozícii len v anglickej verzii a takisto aj pozmenia, doplnenia, ak budú nejaké, by mali byť vypracované v anglickom jazyku. Takto sme sa dohodli na úrovni koordinátorov. E, nikto nenamieta, potrebujem schválenie výboru. E, žiadne teda námietky odozdávam slovo Bendovi Langevi, Langevi, Langemu. E, ďakujem pekne, pán predseda a drahé kolegyne, kolegovia. Kazachstan paralelne rokuje o part- dohode po partnerstve a zároveň rokuje z VTO o svojom členstve myslím si, že to je aj e, moment, ktorý by sme mali podporiť, aby teda Kazachstan sa dostal do VTO. tak, aby sme tu akceptovali niektoré danosti, niektoré potrebné veci, pretože niektoré oblasti aj v rámci našich rokovaní sú troška vzduchoprázdne a členstvo Kazachstanu vo VTO môže posilniť aj naše e, rokovacie rokovaciu situáciu. Týmto pádom dúcha, e, dúfam, že na budúci e, rok sa Kazachstan stane členom VTO a tým pádom bude spadať pod tie požiadavky, ktoré s tým súvisia. Kazachstan samozrejme e, má eminentný záujem exportovať nerastné suroviny, pretože sú krajinou veľmi bohatou na nerastné suroviny, pokiaľ ide o zriedkavé kovy, ale aj pokiaľ ide o ropný, ropu a zemný plyn a ten objem obchodu s nerastnými surovinami je veľa vyšší ako objem obchodu s niektorými inými tovarmi alebo s ostatnými. Nie je možné eh, podriadiť eh, túto časť obchodu nejakým obmedzeniam. V prípade, že chceme to robiť na otvorenej báze, tak musíme nastaviť eh, správne požiadavky. Po druhé, v Kazachstane určite sú isté problémy, pokiaľ ide o pokiaľ o niektoré fundamentálne štandardy z úrovne Medzinárodnej práce. Nedávno došlo k štrajku zamestnancov v sektore ropy a zemného plynu. 17 kolegov pri zásahoch bezpečnostných zložiek, zložiek došlo o život. Je nevyhnutné, aby to bolo eh, postavené tak, ako je to v ostatných dohodách, aby to bolo na báze demokratickej, aby sa to od toho odvíjalo a ja som to zakotvil aj do návrhu na môjho uznesenia. Veľa času nemáme, keď chceme udržať. harmonogram stanovený AFETom, ale myslím si, že tie, e, tie zásadné body som tam dal a dúfam aj z vašej strany nejaké doplnenia. Ďakujem. Samozrejme, e, návrh stanoviska je v angličtine. Ben Lange mohol vystúpiť po nemecky. Samozrejme, to, e, táto výsada tu stále existuje. Nie je to čisto anglický parlament. Prejdeme na disk- diskusii. Ďalší v poradí Franciska Keller. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne Myslím, že mi ušlo troška z vášho začiatku, asi to boli len dve vety, takže ďakujem veľmi pekne za stanovisko a my vo všeobecnosti sa s tým vieme veľmi dobre stotožniť. E, možno by sme niekde to doplnili, posilnili tie znenia v niektorých bodoch. Spomínali ste ľudské práva, hovorili ste o štrajku, ktorý bol násilne rozpustený. Máme informáciu o 18 zamestnancoch, na to by sme nemali zabúdať pri schvalovaní tejto správy. Tam by sme mohli troška to zostriť ten jazyk. A odsek 2, pokiaľ ide o tie nerastné suroviny, nestačí podľa nás e, vyzvať len Kazachstan k tomu, aby otvorili prístup k svojim nerastným surovinám. Musíme zvažovať aj to, čo môžeme ponúknuť ako protihodnotu, pretože je to vždy vzťah dvoch strán. A naozaj musíme vypracovať model, ktorý bude prospešný pre obe strany. A keď hovoríme o tých nerastných surovinách, e, e, mali by sme mať na pamäti aj našu stratégiu pre klimatické zmeny. E, mali by sme mať na pamäti ciele, ktoré sa týkajú týkajú šetrného obchádzania, pokiaľ ide o životné prostredie. ITRE, výbor, prišiel s nejakými návrhmi a tie by mohli byť zapracované tak, aby obohatili vašu správu, vaše stanovisko. Troška väčšie problém máme s odsekom 4, pokiaľ ide o ochranu práv duševného vlastníctva pretože tam hovoríte, že tak štandardy na poli ochrany duševného vlastníctva a iné štandardy by mali byť, e, mali byť smerom konvergencie, ale v súčasnosti e, na oboch úrovniach, úrovniach oboch krajín alebo zo skupení prebieha revízia týchto e, štandardov a nie je celkom jasné, aké štandardy navrhne EÚ z pohľadu vymáhania práv duševného vlastníctva aj takisto pokiaľ ide o, o správu komisie z rokovaní s Kazachstanom, tak hovorí sa tam o tom, že obe strany si pred augustom 2012 vyjasnia e, svoje počínanie na poli ochrany práv duševného vlastníctva. Takže možno nám komisia bude vedieť povedať, čo sa udialo do augusta 2012 v tejto veci. Ďalšia vec, ktorá môže spôsobovať isté problémy, možno by sme mali doplniť e, malú pripomienku, ktorá sa týka slobody internetu v Kazachstane. To spôsobuje isté, isté obavy aj na základe správy Frontier alebo Rapporteur, akokoľvek sa to volá už vo francúzštine. Čiže sú tu isté informácie, eh, ktoré nasvedčujú tomu, že eh, všet, všetok, teda tá, všetka tá premávka internetová musí smerovať v prípade stránok, ktoré končia na KZ alebo ktoré majú teda z adresu, ktorá končí na KZ, aby teda prechádzala cez oficiálne vlád, vládou kontrolované servery. Takže tam sú ešte takéto neprimerané požiadavky kladené na poli, na poli internetu a to nejakým spôsobom ovplyvňuje aj teda konkurenčné správanie Mali by sme to spomenúť a mali by sme sa v tejto správe zmeniť o tom, že niečo navrhneme, že nejaké takéto pozmeňovacie návrhy a dúfam, že to prispieje k eh, obohateniu vašej správy a že tam doplní niektoré body, ale vo všeobecnosti sme veľmi spokojní s vašou správou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu v rámci toho veľmi obmedzeného časového priestoru. A náš tieňový spravodajca Paul Murphy kritizuje takto nastavený časový harmonogram z pohľadu ostatných poslancov parlamentu, takže dúfam, že sa e, nám podarí zosúľadiť naše spoločné snahy. A pokiaľ ide o ten celkový, celkové znenie toho stanoviska, tak súhlasím e, s pánom spravodajcom, pánom Langem, ale my za GUE by sme chceli dve, tri veci ešte doplniť. E, poprvé, pripomíname, že Kazachstan zohráva jednu z podstatných úloh, alebo centrálnu úlohu má, pokiaľ ide o túto oblasť Ázie. Partner, ktorý konverguje k smerom Európskej únii, mal by fungovať aj ako istý istý model, istý, istý príklad na poli ľudských práv, ochrany ľudských práv, čiže my sme mali na nich e, viacej apelovať, pokiaľ je održanie týchto vecí, čiže práv e, ľudských, ako aj práv zamestnancov, teda pracovných práv. Čiže mali by sme prijať niektoré pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú týchto záležitostí, hlavne pokiaľ ide o legislatívu Kazachstanu, ktorá sa týka zákonníka práce z nášho pohľadu je to krok späť. Ten zákonník práce a porušuje niektoré e, štandardy, ktoré majú platiť v oblasti alebo na poli pracovného práva, ktoré si vyžaduje medzinárodná Medzinárodná organizácia pre prácu. Pokiaľ ide o medzinárodný obchod a spoluprácu s tretími krajinami, e, mali by sme to aj v súvislosti s touto správou zdôrazniť. Pokúsim sa na komisiu adresovať otázku alebo prozbu, či by vedela vysvetliť, či správa z júna 2012 z, od Wall Street Journal, kde sa hovorí o tom, že členovia Karakajan Petroleum Operating a Logistics Deutsche Post AG Handling Freight, že dostali e-mail, kde sa hovorí o prijatí neoprávnených platieb e, v dôsledku presunu tovaru cez colné orgány Kazachstanu. A odtedy došlo k e, spusteniu z tých šetrení interných, a pokiaľ ide o tieto obvinenia, tak ako o tom priniesol správu aj Wall Street Journal, možno komisia alebo SVČ by nám dokázali poskytnúť aktuálne informácie o situácii. A ešte dve ďalšie otázky, ktoré by som chcel e, spomenúť, e, hlavne pokiaľ ide o uznesenie o Kazachstane e, z úrovne Európskeho parlamentu, kde e, vyzývajú ESVČ, aby veľmi pozorne monitorovala tých, ktorí organizovali tie demonstrácie v decembri minulého roku. Spomeniete si na diskusiu o tomto, tú rozpravu na plenárke, čo sa v tejto veci udialo. A ako už časti spomínala pani Keller, bolo by dobré, keby sme od komisie dostali informácie o najnovšej e, situácii na poli IPR, pokiaľ ide o rokovania o PCA. To by sme vedeli, tým by sme vedeli rozšíriť tú debatu, ktorú sme tu viedli a dokázali by sme potom ovplyvniť e, ten kvalifikovaný názor, kvalifikované stanovisko INTA vo vzťahu k správe AFETu. E, ďakujem, tým sme sa dostali na koniec našej diskusie teraz pán Kic za komisiu. Kto vystúpi e, v mene komisie? A, pardon, ste na nesprávnom mieste. Väčšinou sa pozerám e, po mojej pravej strane. A zrazu komisia je vľavo. Ja pokúsim sa neutrálne formulovať tie reakcie. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o tú prvú otázku, ktorá bola spomenutá, vo všeobecnosti e, súhlasíme s tým, čo spomenul pán Lange. A v podstate sú to aj naše ciele, pokiaľ idú o tú časť e, návrhu správy, ktorá má, nesie názov o obchode a investíciách. Samozrejme, pokiaľ ide o tie ciele, tak členstvo v, vo VTO je podstatné, ale samozrejme musí sa to diať aj e, spolu s tými záväzkami, ktoré z toho majú plynúť. Niekedy z toho môže vyplynúť aj e, omeškanie našich e, rokovaní o uzavretí dohody o spolupráci a partnerstve. Pokiaľ ide o práva na poli pracovného práva, tak preveríme si to z SVČ a zistíme, ako e, sú dodržiavané niektoré náležitosti, ktoré sa týkajú pracovného práva a takisto aj udržateľných štandardov, pokiaľ ide o normy alebo štandardy ochrany duševného vlastníctva. To sa mení vo svetle aj akta, aj ináč, prirodzeným vývojom a samozrejme sme v kontakte s Kazachstanom, dávame si informácie, pokiaľ ide o tie podrobnosti, tak e, budeme sa musieť spýtať e, našich expertov, ktorí pracujú na útvare pre ochranu duševného vlastníctva, aby sme vám vedeli poskytnúť konkrétnejšie informácie. Ináč to bola jedna z kapitol, o ktorej sme diskutovali e, v rámci druhého kola rokovaní o dohode o partnerstve a spolupráci. To bolo v júli, bolo to otvorené, E, niektoré ustanovenia už boli odsúhlasené, ale tie rokovania ešte nie sú uzavreté celkom a prebieha to. Toľko na, v tejto chvíli. Ešte nejaké pripomienky? Áno, pokiaľ ide o otázku o DHL a o Wall Street Journal a o tom článku, ktorý sa tam objavil, tak to vám dáme vedieť, ako je tam situácia. Dobre, teraz dáme slovo späť eh, Bendovi Langemu. Áno, ďakujem za pripomienky. Ako viete, ten priestor pre spravodajcu je obmedzený Takže teraz máme šancu zlepšiť celú tú našu aktivitu takýmito pozmeňovacími doplňujúcimi návrhmi. A ja samozrejme vás vyzývam k tomu, aby ste tak spravili, aby ste to predložili. Ďakujem pekne. I explained it at the beginning. In English, please. Dobre, takže prejdeme na začiatok po anglicky, prosím, pozmeňovací návrhy. Bod 10. Na predchádzajúcom zasadnutí koordinátori rozhodli o tom, že spracujú, že sa spracuje ústna otázka pre komisiu, ktorá bude pojednávať o opatreniach na ochranu európskeho trhu od eh, alebo pred čínskym dovozom s mimoriadne nízkou cenou, s abnormálne nízkou cenou, a to osobitne eh, v oblasti fotovoltaiky a telekomunikácií. Teda o tieto dve oblasti a zariadenia z nich by malo ísť. A návrh ústnej otázky je vo vašich materiáloch. A ja teraz eh, otváram diskusiu, môžete sa vyjadriť k tejto iniciatíve. No, nie je prekvapivé, že prvá žiadosť e, pri, prišla od Janika Rada, takže máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, a želám všetkým dobrý začiatok pracovného roka. A pozerám, že sme nejaký trošku uh, e, negatívne poznačený, zlomené nohy a tak ďalej. No, neviem, či to e, súvisí e, s e, programom Európskej obnovy, teda overenie zdravotného stavu, vrátanie zdravotného stavu poslancov, no ale ideme, poďme teraz k tej fotovoltaike. Na koordinátor sme o tom už hovorili. Ide teda o dva dokumenty, otázku na zodpovedanie a o uznesenie. Viacerí kolegovia sa vrátili k tej otázke uznesenia. Až to máme otvorené. S, s Danielom Kaspami sme pripravili text, vychádzajúc z toho, že tento text je kompromisom takých dvoch vízií, aby sme mohli napredovať v tej debate v našich kruhoch, ale pre e, skupinu zelených, moju skupinu, to nie je postačujúce. rozšírenie na mnohé otázky dumpingu a tak ďalej. A tým sa možno stráca perspektíva tej otázky na ústne odpovedanie. A potom ešte ďalšia vec, ktorú by sme chceli vo forme otázky položiť komisii. To je otázka, ktorá sa špecificky týka revízie smernice o verejnom obstarávaní verejných trhoch, teda do akej miery geografická preferencia by sa mala uplatňovať, či by nás komisia mohla informovať, že by to, to bolo súčasťou priemyselnej stratégie, teda na jednej strane ochrana pred dumpingom zvonku, napríklad z Číny. By toto mohol byť tiež nástroj podpory tým odvetviam, ktoré sa stretávajú s veľkými problémami, pretože mnohé podniky e, sa potýkajú s finančnými ťažkosťami, dokonca bankrotujú. Takže tuším, do zajtra je lehota pozvojacie návrhy, ale ekológovia prídu s pozvoňovacím návrhom v tom zmysle, aby sa táto otázka geografickej blízkosti znovu vrátila do textu v oblasti fotovoltaiky a dúfame, že kolegovia z iných skupín, iných skupín nás podporia Hlasovanie vo výbore by malo byť 17. alebo 18. septembra. A do plena by sa to malo dostať, tá ústna otázka potom v oktobri. Oui, il a échappé à personne que euh, Áno, ste si každý všimol, že USA reagovali naozaj veľmi robustne, pokiaľ ide o dumping, využívanie rôznych techník, vrátanie subvencií. Všetci vieme, že v priebehu zo pár rokov Číňania zaplavili náš trh, nielen európsky, ale aj severoamerický, solárnymi panelmi naozaj veľmi nízkej kvality a USA požiadali, respektíve poukázali vo svojom štovaní na to, že sú tam dve kategórii subvencií, pokiaľ ide o, o solárne panely, že ide teda o ilegálny postup a že e, vývozcovia z Číny zaplavili americký trh práve vďaka podpore e, v výške e, naozaj veľmi podstatnej časti nákladov konečného výrobku, konečného produktu. Takže Američania aj Európania sa snažia podporovať svoje odvetvia budúcnosti, ale pokiaľ je takúto nekalú konkurenciu, táto veľmi sťažuje. Ja si myslím, že táto otázka je naozaj veľmi opodstatnená a naozaj by Európa mala reagovať, a to naozaj veľmi energicky, pretože naozaj ide o odvetvie budúcnosti a my ho nemôžeme nechať ukradnúť. Takže preto podporujeme tie návrhy, ktoré vypracovali kolegovia, ako to transplantoval pán Žado, teda so zameraním na potrebu toho, aby sa toto odvetvie etablovalo na európskom území. A teraz za GUE Čolc. Ďakujem, pán predseda. Áno, naozaj toto je veľmi dôležitá, veľmi zaujímavá téma, ktorá sa týka aj vo všeobecnosti e, spolupráce v oblasti obchodu e, medzi EÚ a Čínou do budúcna. V zásade súhlasím s tými otázkami, podporujem aj predlženie lehoty a pozmeňovacích návrhov, tak aby sme tie otázky mohli naformulovať presnejšie, zacielenejšie a naozaj som so zaujímom sledoval tú formuláciu, ale možno by som ešte navrhol zohľadnenie ďalšieho aspektu. Ide o aspekt fotovoltaiky, zamerania na výskum, na produktivitu, na kvalitu. O tom sme tu ešte nehovorili. Keď hovoríme o obnoviteľných zdrojoch energie, keď hovoríme o úlohe solárneho sektora v tejto oblasti, tak musíme jasne povedať, kde sú tie nedostatky e, priemyslu v EÚ, pokiaľ ide o masovú produkciu a zároveň vysokú kvalitu, inovatívnu techniku. Takže kde vznikli nejaké vlastné výskumné kapacity a kde nie. Hlavne vo východnom Nemecku sa práve táto šanca nevyužila. Takže po inštalácii, po e, založení, po subvencovaní po určitú dobu e, solárneho odvetvia, e, napriek teda týmto všetkým krokom nedošlo k udržateľnému rozvoju tohto odvetvia. A minulý týždeň prebehli rozhovory medzi pani Merkel a čínskym partnerom a teraz premiérom Číny a ich výsledkom je, že nie je potrebné ísť rovno pred nejaké zmierovacie konanie, ale že je potrebné sa pozrieť na to, ako v oblasti odnoviteľných zdrojov energie môžu vzniknúť nové šance, nové perspektívy pre európsky priemysel. Takže to by sme možno mohli pri uh, tej formulácii znenia tej otázky zohľadniť. Ďakujem. No other requests for the floor. Let's listen to the commission, Mr. Velgi. Dobre, teraz si na záver počujeme ešte názor komisie. Pán Helgi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. No a ja sedím na nesprávnej strane, ale snažím sa vždy vystupovať tak nestranne, čiže uprostred. Uh, My sme mali troška problém s reakciou na problém, ktorá je, ktorý je predmetom tejto ústnej otázky, teda na tú podstatu, pretože zatiaľ nemáme rozbehnuté konanie antidumpingové alebo dotačné. Tak to je v podstate najčastejšia forma. Podľa e, zákonov BTO sme však viazaní nepublikovať o tejto veci nič až do e, rozhodnutia o tom, že takéto konanie bude rozbehnuté. No keďže konanie nie je rozbehnuté, tak v podstate komisia nemôže o e, téme tejto otázky hovoriť. Bohužiaľ, musíme sa pridržať právnych záväzkov, ktoré máme voči VT a dúfam, že to pochopíte. Ale na druhej strane tváriť sa, že e, tu o nič nejde, by bolo trocha naivné. Samozrejme, ehm, hoci um, predpisy VTO zavezujú signatárov, nezavezujú odvetvie a firmy. A firmy sa prezentujú v médiách a v médiách sa hovorí o tom, že časť solárneho odvetvia v Európe sa v podstate e, dopracovala do stavu, kedy skutočne e, bola predložená na komisiu sťažnosť a tá bola nami prijatá. My máme 45 dní na to, aby sme Mm, na to, aby sme rozhodli o tom, či konanie rozbehneme. Môžete si pozrieť eh, do kandelára, kalendára, koľko zostáva 45 <laughs> dní od konca júla, kedy tá sťažnosť bola predložená. Takže ak budeme takto postupovať, tak eh, v podstate musíme do tých 45 dní rozhodnúť o rozbehnutí konania do 9 mesiacov, potom máme termín o eh, máme termín na stanovenie predbežných opatrení a následne budú musieť byť e, navrhnuté aj trvalé opatrenia. A tak toto pravdepodobne pôjde. Ak budú okolnosti e, vhodné, tak e, o tejto záležitosti budeme môcť hovoriť už aj vecne pomerne skoro. Pochopil som teda, že komisia nemôže verejne hovoriť o veciach, ktoré sa týkajú um, našich uh, povinností v rámci VTO, ale parlament zase nemôže uh, byť uh, um, držaný v úplnej hluchote. Komisia musí aspoň dať najavo, aké kroky predpokladá, respektíve čo robí a mohli by sme to vykonať napríklad na nejakom spoločnom zasadnutí, povedzme v utajenom režime. No, každopádne teraz by som prešiel znova k výboru. Sú nejaké zmeny na návrhy na zmenu um, predkladania pozmeňovacích návrhov na zmenu termínu. Ak nie, tak uh, pán Berlange, máte nejaký formálny návrh na zmenu harmonogramu v, tej, v tomto bode. Ja by som, hovorí pán Lange, chcel navrhnúť, aby termínom na predkladanie pozmeňovacích návrhov bol 8. september. No, to znamená, hovorí predseda, že by sme tým pozmenili rozhodnutie koordinátor, lebo koordinátori za mojej neprítomnosti, mimochodom, rozhodli o tom, že schvália takýto harmonogram a to z toho dôvodu, aby sa v oktobri o tejto veci mohlo rozhodnúť na pléne. Ak odložíme mm, pozmeňovací návrh musíme odložiť aj rozhodovanie o tejto veci na pléne. Súhlasíte s takýmto dôsledkom odloženia termínu predkladania pozmeňovacích návrhov? Nesúhlasíte. Teda, čo je dôležitejšie? Pozmeňovacie návrhy alebo e, schvalovanie na plenárke v oktobri? Ak súhlasíte so mňou, že je dôležitejšie rozhodnutie vykonať v oktobri, tak sa držme toho harmonogramu, lebo je na vás, aby ste sa rozhodli. Ja však e, nedám hlasovať o tomto návrhu predtým, než, ma, než by som vás upozornil e, o dôsledkoch e, e, zmeny harmonogramu, ktorý bol po dôkladnom, dôkladnej úvahe prijatý harmonogram eh, koordinátormi. Takže čo ten váš návrh, pán Lange? Trváte na ňom? Môžem vám povedať, je to veľmi rozumné rozhodnutie, to, čo ste práve urobili, takže budeme sa držať pôvodného harmonogramu, termínom na predkladanie pozmeňovacieho návrhu, pozmeňovacích návrhov je zajtrašok 4. september poludnie. To by som len chcel pripomenúť. Nie je tu spravodajca, ani jeden zo spravodajcov, a tak ako predseda za túto vec zodpovedám a musím povedať, že existujú obmedzenia pre ústne otázky, takže nie je možné, aby tie ústne otázky trvali alebo teda mali viac slov než určitú, určitý počet, takže vás, vás poprosím, aby ste v prípade nejakých e, pozmeňovacích návrhov, ktoré budú rozširovať tú ústnú otázku, aby ste zároveň príslušný počet slov zrušili, pretože ináč budem musieť považovať taký pozmeňovací návrh za nepripustný z formálnych dôvodov. Jednoducho e, máme kritérium, ktoré musíme dodržať a ak ho nesplníte, tak váš pozmeňovací návrh nebude prijatý. A tak vás poprosím, aby ste spočítali slova v, vo výslednom návrhu, po vašom, po vašom pozmeňovacom návrhu. Teda môžete samozrejme navrhnúť eh, pozmeňovací návrh s ľubovoľným počtom slov, ale toľko isto slov musíte potom vypustiť. Dobre. Eh, tento, eh, táto záležitosť je uzavretá a Dostali sme sa aj k záveru verejnej časti nášho zasadnutia, preto by som chcel poprosiť všetkých, ktorí tu už na ko- zasadnutí koordinátorov nemajú byť, aby opustili túto sálu. Let me remind you, for the coordinators meeting... Ja vás len upozorním na to, že na zasadnutí koordinátorov e, tu budú len koordinátori, sekretariat a právny odbor parlamentu, e, zastupcova politických strán a asistenti koordinátorov. Teda len títo tu môžu byť všetci ostatní. Poprosím vás, aby ste opustili miestnosť a to čo najskôr a čo najtichšie.